Budeme pokračovať v našom plenárnom zasadnutí, preto by som poprosil dámy a pánov poslancov, aby si zasadli do svojich kresiel, alebo ak chcú, aby opustili sálu. Nasledujúci bod programu je rozhodnutie komisie prijaté 15. júla 2015 v súvislosti s letným energetickým balíkom. Mene komisie má slovo pán Ševčovič.